Señorías, reanudamos la sesión. Dámy a páni, budeme pokračovať v zasadnutí. Na mm, prvom mieste chcem uviesť eh, dva oznamy. A mm, prvý je, že pán Inasi Vardans eh, predložil svoje demisiu ako poslanec eh, tohto parlamentu s účinnosťou 23. apríla a v súlade s článkom 4 odsekom 1 nášho rokovacieho poriadku konštatujem, že eh, od tohto dátumu eh, je prázdne miesto a preto samozrejme budeme informovať príslušný národný orgán. No, Druhý oznam. Na schôdzi 21. apríla výbor pre právne veci eh, overil povrhovacie listiny poslancov Len Lipine a Daniel Batista a odporúča jednohlasne, aby ich e, mandaty boli potvrdené. Ak e, nie je proti tomu žiadna námietka, tak e, tieto mandaty sú ratifikované. A teraz v súlade s programom dňa prejdeme na debatu pána Kroliho o lehotu ochrany autorského práva. Na prvom mieste má slovo spravodajca pán Crowley na 4 minúty. Much, And... Ďakujem pekne, pán predseda. Rád by som eh, privítal komisára Krivy v Kalmhre a všetkých kolegov, ktorí sú tu dnes eh, večer. Predlženie ochraňatorského práva eh, a lehota ochrany bola pre nás všetkých dlhá a ťažká cesta.